My sme dokončili schôdzu predsedov politických skupín a tam došlo k veľmi konkrétnym návrhom. E, došlo tam k zhode, pokiaľ ide o tieto návrhy zo strany všetkých predsedov politických skupín a ja vám ich prečítam, ale aby som to všetko e, zosumarizoval, tak vám chcem povedať, že navrhujeme, aby sme vo štvrtok plenárnu schôdzu nemali, takže nebude tam program, ale zároveň vy môžete podpísať vo štvrtok prezenčnú listinu a individuálni poslanci môžu naďalej pracovať, ale vo štvrtok nebude plenárna schôdza. Takže samozrejme práca bude a musí pokračovať, ale tí, ktorí e, vo štvrtok a v piatok podpíšu listinu, tak budú považovaní za prítomných vo štvrtok aj v piatok. Nič sa nebude na tom meniť. Chcem vám takisto povedať, že tento týždeň nebudeme hlasovať ani počas plenárnej schôdze, ani počas schôdzi výborov, e, ktoré sme zorganizovali. Samozrejme, že tieto schôdze sa môžu konať, chôdze výborov sa môžu konať aj vo štvrtok, ak si to E, želajú výbory, ale nebude sa hlasovať. To je rozhodnutie, ktoré sme prijali. Prečo? Pretože niektorí z našich kolegov fyzicky sa nemohli dostaviť na čas do Bruselu, nemôžu fyzicky pricestovať a my ich nemôžeme pripraviť e, o právo hlasovať a zúčastniť sa tejto plenárnej schôdze. Takže my vieme, že teda celá táto situácia je dôsledkom e, nemožnosti dostaviť sa na čas do Štrasburgu. Odloženie hlasovania nebude mať veľké dopady na naše povinnosti, ani, ani pokiaľ ide o naše povinnosti voči rade. Došlo tu k posunu o dva týždne a my to všetko dobehneme počas plenárneho zasadnutia v Bruseli ale pokiaľ ide o postup spolupráce s radou a o postup druhého čítania, tak je, je to úplne uskutočniteľné. No a Chcel by som vás tiež informovať o tom, že tu máme veľmi dôležité dôvody na to, aby sme sa dnes stretli, pretože zajtra máme mimoriadne dôležitý bod, ktorý sme doteraz nemienili riešiť a síce ide o bod, ktorý sa týka o situáciu v oblasti leteckej dopravy a dopad pre občanov. Zajtra budeme mať dvojhodinovú schôdzu na túto tému. V prítomnosti pána Baróza budeme diskutovať o situácii v Európe, pretože vidíme, že mobilita v Európe bola veľmi zredukovaná. E, to vedie k riziku k zvýšenej nezamestnanosti na veľkých letiskách E, letecké spoločnosti sú ohrozené mnohé bankrotmi a skomplikovalo to život všetkým. Preto zajtra budeme mať túto mimoriadne dôležitú rozpravu zajtra do poludnia. Čiže tento bod nebol pôvodne na našom programe, my sme ho doplnili práve v dôsledku toho, že situácia v oblasti leteckej dopravy v Európe je momentálne veľmi zložitá a my sa nad tým musíme veľmi vážne zamyslieť. Budeme hovoriť aj o ďalších bodoch a snáď odpadnú niektoré body, ktoré sme chceli riešiť vo štvrtok. Nine o'clock tomorrow. Nine, I will Zajtra o 9. teda to bude, ale poviem, prejdeme si jednotlivé dni postupne. Toto bola všeobecná informácia, teraz taká posledná všeobecná informácia. A teraz by som vás chcel ešte informovať, že 7. apríla som dostal list od pána Fariča, spolupredsedu skupiny Európa a demokracia. A tam sa odvoláva na článok 6 rokovacieho poriadku a týka tá sa to e, témy e, parlamentnej imunity v Európe. Ja som tu